tieto právne akty, ktoré budeme signovať. Čiže e, e, konferencia prezidentov, 137 e, zmysle článku 137, takže bolo, príslušné dokumenty boli rozdané. No a čo sa týka vyjadrenia rady a komisii, čo sa týka bezpečnosti, toto je téma, ktorá bola zaradená do programu nášho jednania. Ďalej, mali by nasledovať vyjadrenia eh, vedúcich jednotlivých politických frakcií. Začneme pánom Dolom. Pán predseda, viete, čo sa deje v Argentíne? Je tam riziko znárodnenia skupiny IPF. Španielsko je akcionárom a žiadame rozpravu s uznesením, pretože chceme ochraňovať európske investície v tretich krajinách a predovšetkým chceme zareagovať na jednostranné rozhodnutie argentínskych úradov. Žiadame, aby táto rozprava prebehla zajtra a aby sme pripravili uznesenie, ktoré pripravíme a odhlasujeme neskôr. Nemusí to byť zajtra, môže to byť buď vo štvrtok. To je naša žiadosť, žiadosť našej politickej skupiny. Takže vypočuli ste si eh, to, čo povedal pán Dol, jeho návrh, kto je za to. Nejdeme teraz hlasovať, ale v zmysle rokovacieho poriadku e, chcem sa opýtať, či niekto teda vyjadrí pokorné stanovisko k tomu, čo povedal pán Doyle. Pán predseda, princíp, ktorý musíme obhajovať aj v Únii, aj mimo nej, to je princíp právnej istoty, toto kritérium treba obhajovať e, vo vnútri aj mimo EÚ a bojovať proti arbitrérnosti a ak v nejakej krajine kraľuje právna neistota, hovoríme o nelegitímnom pôsobení, ktoré môže postihnúť tisícky malých akcionárov a je to veľmi zlý precedens pre mnohé európske investície a investorov vo svete. Preto hovoríme, že táto rozprava je dôležitá, nevyhnutná, ale nielen pre Španielsko a pre španielské investície, ale ako dôležitý precedens do budúcnosti pre európske investície v tretich krajinách. Teda, ak som vás správne pochopil, eh, vy ste sa prihovali v prospech tohto návrhu. Chce sa niekto vyjadriť proti tomuto návrhu? Nik sa, e, nik sa nehlasí, takže teraz povedzme, poďme hlasovať. Prosím, aby ste aklamačne sa vyjadrili za. Teraz proti. Kto sa zdržal? Takže napriek určitým e, ľuďom, ktorí sa zdržali, je to schválené. Týka sa vlastne bezpečnosti týchto e, investícií. No a táto téma bude v stredu popoludní. Takže na pripomienkovanie. E, máme termín zajtra o 12. No a čo sa týka pozmeňovacích návrhov, a e, to je vo štvrtok o 12. No a čo sa týka pozmeniacich návrhov k tomu tej spoločnému stanovisku vo štvrtok na obed. No a inak budeme o tom hlasovať v piatok. Pán Sala Franka, Pán predseda, museli, musíme si pogratulovať, že sme sa rozhodli mať rozpravu a prijať uznesenie, ale vzhľadom, že zajtra nebude vysoká predstaviteľka v plene, pretože musí mať stretnutie s predstaviteľmi na to, tak by bolo dobré, aby sme program e, trochu pozmenili a aby sme si ju mohli pri tejto príležitosti vypočuť. Ďakujem za pozornosť. Toto ma skutočne prekvapuje, pán Sala Franka. Ja som bol informovaný, že vaša politická frakcia e, chce e, mať práve bod riadne zaradený e, do rokovania, do programu. To sa práve udialo, preto som trošku zaskočený vašou požiadavkou. No a myslím, že mali by ste zohľadniť to, čo sa práve udialo. SAD sa chce vyjadriť k tomu, k tomu návrhu pani e, Luling a k tomuto sa vyjadrí pán Svoboda. Ďakujem, e, e, pán predsedajúci. Správa pani Luling je dôležitá správa a dobrá správa, ale myslím si, že hrozí, tu e, určité nepochopenie. V podstate ide o zdanenie energetických produktov a elektrickej energie a v podstate by sa to malo vzťahovať na benzín a diesel. A my vieme, že v niektorých členských štátoch je obava z toho, že Lulingovej správa by e, spôsobila e, zaťaženie e, napríklad aj naftových motorov, že by to ešte prehlbilo už existujúce problémy súvisiace s vysokými cenami paliu. Preto vlastne je úvaha o tom, že by sa veci odsunuli na neskôr. No a e, zdá sa, že e, niektoré časti e, tejto správy sú formulované príliš vágne formulované. No a my vieme, ako je smerovaná správa pani Lulingovej a my vieme, že ekologicky všetci tu rozmýšľame a preto sa nám zdá byť veľmi rozumné odsunúť túto správu na neskôr, aby sme mohli určité veci dotiahnuť, precizovať. Viem, že pani Lulingová sa k tomu stavia pomerne skepticky, ale verím, že odklad na neskôr by prospel veci. Ďakujem. Ďakujem pekne. A pán Lamstor sa chce vyjadriť e, k slovám pána Svobodu, k jeho návrhu. Ja podporujem tento návrh pána Svobodu, aby bol e, e, odstránený tento bod z aktuálneho programu, odsunený na, skôr, na neskôr. Je jednoznačné to, že naftové palivo by sa medzi iným aj v dôsledku návrhu obsahu tejto správy ešte viac zdražel. No a musíme skutočne sa zaoberať neskôr. Ďakujem pekne. Kto sa chce vyjadriť proti tomu? Pani Luling. Pán predseda, nepočujeme rečničky. Nevidím eh, objektívny dôvod, aby sme súhlasili so žiadosťou socialistskej skupiny. Eh, Tuto nedelu pán Sarkozy urobil meeting v Konkorde a vyzval DAV, tým, že povedal, nebojte sa, nemajte strach. Rovnako ako pán Sarkozy, ja nie som si istá, že vyhrám, ale tiež nemám strach. A musím vám povedať, že konzultácie parlamentu k tomuto návrhu smernice komisie, to je z 29. apríla 2011, Sedem mesiacov sme vo výbore diskutovali 29. februára bola správa schválená, už sme na konci apríla. Ak budeme ešte predlžovať termíny, tak eh, nebude nikomu slúžiť. Je tu jasné, o čo ide. Ako už povedal pán, pán Svoboda, že tá situácia je taká, že mohlo by dôjsť nedorozumeniu. S tým nemôžem súhlasiť. Aj liberáli jednoznačne podporili zvýšenie ceny e, dízlu, takisto aj aj, aj ďalší. A v podstate ja som vo výbore, vo výbore vlastne musela ustúpiť. A myslím si, že táto proporcionáta by mala byť zohľadnená. E, No a ja som to chcel eh, povedať v Nemčine, aby kolegovia aj tomu rozumeli, že skutočne eh, to sú dôležité argumenty, sú to eh, vecné argumenty. Zdá sa, že je potrebné vydať potrebný signál a v tom výbore to bol vyslaný signál. Takže prichádza moment, keď už nebudeme viacej hovoriť a budeme rozhodovať a myslím, že by sme mali rozhodnúť tento týždeň. Frau Lulling, wir hätten Sie selbst in Letzteburg verstanden. Also ich glaube, das äh, ist keine Frage der Sprache. Gut, ich lasse über den Antrag des Kollegen Svobodu. Ide predsa o otázku jazykovej verzie. Takže poďme hlasovať ohľadom návrhu pána swobodu Kto je za? Proti? Takže prosím, aby sme to elektronicky skontrolovali. A prosím, zahlasujte elektronicky. Končíme hlasovanie. Ešte pre istotu sa spýtam, zahlasovali ste? V poriadku? Uzatváram hlasovanie. Takže ten návrh je zamietnutý. V dôsledku toho táto správa pani Lulingovej Tým pádom zostáva e, táto téma, táto správa v programe E, takže je to v poriadku. Ďalej je tu návrh uznesenia, ktorý predložil GUE skupina e, v zmysle e, zásady 96 ohľadom dohody o PNR z US. To bude zahrnuté priami pred, hlasovacím, pred hlasovacou sekvenciou ohľadom správy pani Intervelt. Potom máme správu pana Kačmareka ohľadom do, dopadu podpory, čo sa týka e, pomoci a ide o e, vlastne e, to, toho, čo bolo predložené do termínu na predloženie pozmeňovacích návrhov a, a vlastne vieme, že bolo trošku to upravené a je vlastne čas na predloženie 12. hodina streda 18. apríla. Áno, a teraz vlastne prechádzame do nášho riadného programu a je to téma e, spravodajcu Richarda Howita ľudské e, práva vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti. Udelujem týmto slovo zástupkyni rady a to je vysokej predstaviteľke